a pokiaľ ide o ten preklad, tak tá, tento za vypracujúčom ženásko, ja sa za to ospravedlňujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Eštenová. A týmto rozprávu k tomuto bodu končím a prejdeme k ďalšiemu bodu a ďalší bod na komanie. Ďalším bodom sú rokovania v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraniami. Nech sa páči, pani, podpre, pani podpredsedkynia, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Cení poslanci, poslankyne, dnes medzinárodný obchod so zbraniami je jedným z najmenej regulovaných sektorov medzinárodného obchodu. Zbrojenie sa veľmi ľahko môže dostať do nelegálneho, na nelegálny trh a Dochádza tu aj k porušovaniu ľudských práv a medzinárodného ľudského práva. Môže to prispieť k medzinárodnej kriminalite a terorizmu. Zbranie, ktoré sa dostanú do zlých rúk, môžu mať devastujúci efekt na regionálny a medzinárodný mier a bezpečnosť. Medzinárodný, medzinárodné regulované kroky sú potrebné prostredníctvom negociácií, v rámci ktorej by sme vyrokovali takúto záväznosť. Zmluv máme príležitosť na to, aby sme stanovili čo možno najprísnejšie štandardy, aby sme regulovali medzinárodný obchod so zbraniami. Takáto zmluva môže obchod so zbraniami urobiť transparentnejším, zodpovednejším a môžeme zabrániť, aby sa zbranie dostali do zlých rúk. Európska únia bola vždy v čele, pokiaľ ide o túto iniciatívu. My sme presvedčení, že takáto zmluva má potenciál na zlepšenie kvalitu životov a bezpečnosti stoviek tisíc ľudí na celom svete. Tým sa zabezpečí, že ľudia, že zbranie sa budú predávať a obchodovať s nimi čo môže najzodpovednejšie. Európsky parlament v tejto úlohe zohral veľmi dôležitú úlohu. Uznesenie tohto parlamentu, ktoré bolo prijaté v roku 2007 na začiatku celého procesu, pomohlo získať politickú dynamitu, pokiaľ ide o podporu vytvorenia takejto zmluvy. Ja vítam dnes prijatie nového uznesenia v Európskom parlamente O tomto sa bude takisto hovoriť aj na konferencii OSN v júli. Pani Pecenčka, ide tu o spoločnosť na Európsky minister zahraničných vecí takisto na záveroch rady sa dohodnú na tejto téme tým, že sa vytvoria priority, pokiaľ ide o rokovania na konferencii. Na to, aby sme dosiahli naše ciele, potrebujeme zabezpečiť, aby táto zmluva, o ktorej rokujeme na úrovni OSN, by bola čo možno najprísnejšia, najkomplexnejšia táto dohoda musí byť, musí zabezpečiť, aby sme nehovorili o exporte zbraní, ale aj pokiaľ ide o tranzit e, a predaj, aby to všetko bolo kontrolované. Musí to byť zdieľaná zodpovednosť zo strany všetkých zúčastnených aktérov, ktorí, sú na tomto, ktorí sa na tomto obchode podielajú. Rovnako mali by sme zabezpečiť, aby všetky typy konvenčných zbraní boli kontrolované a nie iba veľké vojenské systémy transfery veľkých množstiev malých zbraní môžu mať destabilizujúci efekt. Mali by sme zabezpečiť, aby táto dohoda celkom jasne stanovila konkrétne parametre, na základe ktorých sa potom budú takéto transfery môcť vyhodnocovať. To by zabezpečilo, že zbraní sa transferujú za dodržiavania ľudských práv a medzinárodného práva táto zmluva má zabezpečiť aj dôveryhodnú implementáciu, kde by sa jednotliví aktéry zaviazali k vytvoreniu kontrolných systémov, aby kontrolovali transfer týchto zbraní a aby penalizovali tie transfery, ktoré neboli uskutočnené správne. Táto zmluva by mala stanoviť jasný prehľadný mechanizmus na to, aby sa navýšila zodpovednosť, pokiaľ ide o celosvetový obchod so zbraniami jednotnosť a koherencia Európskej únie ako bloka, bloku sa dostane mm, pod určitý tlak, ale musíme zostať jednotní a preto ja aj moje, moje, moje služby využívajú veľa energie a času na to, aby sme koordinovali a rokovali v rámci našich stanovených stanovisk, aby sme dosiahli naše očakávané výsledky. Takisto sme proaktívni, pokiaľ ide o kontaktovanie zúčastnených strán. Táto zmluva sa spomína na všetkých vysokých stretnutiach s tretimi krajinami vrátane Číny, Indie, Spojených štátov amerických, Ruska, Pakistánu a Mexika. Navyše sme mali e, veľkú kampaň od roku 2009, ktorá zahrňala 10 regionálnych seminárov, kde sme sa, čo vlastne pokrylo väčšinu krajín v rámci, rámca, e, v rámci záverov e, rady. Naša práca však tu nekončí. Na to, aby sme dosiahli čo možno najviac, pokiaľ ide o medzinárodné miera bezpečnosť, táto zmluva musí byť implementovaná a my sme pripravení zohrať našu úlohu, aby sme pomohli tým krajinám, ktoré sú ochotné vytvoriť efektívne kontroly transferov zbraní a budú potrebovať z našej strany pomoc, tak my im pomôžeme. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička pani Eštonová a teraz prejdeme k rečníkom za jednotlivé politické skupiny. Ako prvý dostane slovo pán Gáler za EPP. Máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja vítam skutočnosť, že Európska únia sa venuje takéto dôležitej témy, keď hovoríme o zmluve OSN o obchode so zbraniami. Ja vítam, že Európska únia v minulosti krajiny tretieho sveta podporovala to, aby tieto krajiny samostatne vytvorili prísnejšiu kontrolu obchodu so zbraniami. Pokiaľ ide o mňa, myslím si, že platí nasledovný cieľový horizont. Nemali by sme na ňo zabúdať. Ide o to, aby táto zmluva bola komplexná, aby bola efektívna a aby sme vytvorili skutočne efektívnu kontrolu. Táto zmluva musí byť komplexná, predovšetkým pokiaľ ide o široké zúčastnenie viacerých štátov, aby sme pokryli čo možno najširšie spektrum konvenčných zbraní. Budúca zmluva musí byť efektívna v tom zmysle, že sa musí podariť aby sme nekontrolovaný a kriminálny obchod so zbraniami skutočne zastavili. Navyše táto zmluva musí dodržiavať e, veľkú mieru právnej záväznosti, aby sa dodržiavali ľudské práva aj medzinárodné právo. Áno, správne ste poukázali na malé a ľahké zbranie, ktoré sa ľahko transportujú, pretože to je skutočne veľký problém vo viacerých častiach sveta, oveľa väčší ako e, v prípade zbraní masového ničenia. Čiže skutočne sa teším na, tú, na ten realizmus, ktorý ste tu vyjadrili. Politický realizmus potrebujeme aj na to, keď vyhodnocujeme niektoré žiadosti, aby sme dosiahli totálnu transparentnosť jednotlivé podávanie správ zo strany jednotlivých vlád týchto štátov sa musí konať prostredníctvom parlamentov, pretože to je centrálne miesto, ktoré reprezentuje voličov. Pokiaľ ide o občanské združenia a mimovládne organizácie, tieto takisto musia byť na celom procese zúčastnené, ale je to iba doplňujúca úloha. Dúfam, že sa nám vo všeobecnosti podarí teda Európskej únie aj členským štátom, aby sme na OSN skutočne vyrokovali konkrétnu a realistickú zmluvu a režim, ktorý bude kontrolovať obchod so zbraniami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Gáler. Teraz za socialistov dostane slovo pani Ana Gomeš. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela na našom, v našom uznesení e, počiarknúť, že právna záväznosť, pokiaľ ide takúto zmluvu, je pre nás kľúčová. Je tu predovšetkým o ochranu tých regiónov sveta, ktoré sú najviac postihnuté. Členské štáty musia urobiť oveľa viac na to, aby akčný program OSN v boji proti ilegálnemu obchodu s malými a ľahkými zbraniami podporovali aj naďalej. Ide tu skutočne veľké množstvo zbraní, ktoré sa takýmto spôsobom obchodujú. Musíme zabrániť, aby tu boli nové technológie produkcie zbraní, aby sa tieto nedostali do rúk nedemokratických krajín a aby sa týmto možno nešírila ďalšia vojna. Je veľmi dôležité, aby sme všetky informácie o exporte a importe zbraní a ich ďalšom tranzite, aby tieto informácie boli k dispozícii krajinám na celom svete, aby nikto nemohol pomáhať takýmto nelegálnym obchodníkom so zbraniami. Takisto musíme stanoviť celkom jasné červené čiary, linie, pokiaľ ide o implementáciu takejto zmluvy Európska únia sa zasadzuje za takéto rokovania, je to prirodzené a my nemôžeme jednoducho uhnúť toho nášho stanoviska, ktoré sme, na ktorom sme sa dohodli. A musíme dbať predovšetkým o dodržiavanie medzinárodných ľudských práv. Ďakujem pekne a teraz pani Jetemeky za liberálov. Ďakujem pekne za slovo. Momentálne nemáme žiadne pravidla, ktoré platí na celom svete, pokiaľ ide o obchod so zbraniami. Dúfame, že v júli po stretnutí po, e, v New Yorku takéto pravidla už budeme mať. Je veľmi dôležité, aby sme mali túto zmluvu, ktorá bude čo možno najkomplexnejšia, a aby to popri jednotlivých členských krajinách EÚ, aby sa na tom zúčastnili aj také krajiny ako Čína, Rusko Spojené štáty americké. Štáty Európskej únie hm, majú momentálne spoločné pravidla, pokiaľ ide o obchod s tretimi krajinami, ale to nepostačuje. Pani predsednička, chcela by som sa venovať niektorým kľúčovým otázkam. Predovšetkým pokiaľ ide o pole pôsobnosti, to je veľmi dôležité, ale popri tom by som takisto chcela venovať pozornosť aj k otázke kontroly. Je veľmi dôležité, aby sme mali záväznú kontrolu, ktorá by išla v ruka v ruka s určitými sankciami. Bez transparentnosti a bez kontroly takáto dohoda zostane iba na papieri. A to by bolo skutočne zlé. Kontrola musí fungovať a OSN e, si myslím, že v tomto ohľade je dôveryhodným partnerom, dôveryhodnou inštitúciou. Je veľmi dôležité, aby sme e, zdôrazňovali otázku ľudských práv pretože e, vojna je porušením ľudských práv a dúfam, že prostredníctvom tejto zmluvy všetky zúčastnené strany príjmeme k tomu, aby sa nepredávali zbranie do tých častí sveta, kde môže dôjsť ku genocíde alebo podobným e, zločinom na ľudskosti. Chcela by som teda ešte raz vyjadriť Ďakujem, pani Eštenovej za veľmi dobrú spoluprácu a ďakujem ešte raz za to, že sa tejto témy zhostila takýmto efektívnym spôsobom. Avšak teraz až začína tá skutočná práca, z ktorej budeme žať naše plody. Ďakujem pekne, pani Jatemáky. Za zelených dostane slovo pani Kronberg. Máte minútu a pol. Ctení kolegovia a kolegyne, táto, si, táto kríza je veľmi vážna a poukazuje na to, prečo potrebujeme takúto zmluvu. Čína, ale aj Rusko exportujú veľké množstvo zbraní do režimu Asadu a to prispieva k tomu, že veľa nevinných ľudí, žien a detí zomiera. Takáto, veľká, takáto celosvetová zmluva by mohla a, takýchto exportérov dostať do oveľa ťažšej situácie, pokiaľ ide o obchod. My vieme, že Európska únia je zástancom takejto globálnej zmluvy. Teraz musia členské štáty a európska delegácia skutočne tlačiť na to, aby sme dosiahli naše výsledky v New Yorku. Ja si myslím, že tá správa, ktorá, o ktorej budeme hlasovať zajtra, je kľúčová aby sme ešte jasnejšie akcentuovali a, túto problematiku. pretože sme aj pozmenujúce návrhy. Je veľmi dôležité, aby sme poukázali na to, že nemôžeme rozdielovať už medzi vojenskými a civilnými využívaniami alebo zneužívaniami tejto témy. Ja som presvedčená o tom, že jednotlivé vlády členských krajín podporia našu snahu. Pokiaľ ide o, o výbor, moji kolegovia venovali, e, podporili môj pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide o antikorupčný mechanizmus v rámci tejto zmluvy. To však nie je v súlade s našim spoločným stanoviskom za Európsku úniu a dúfam, že moji kolegovia z EPP to podporia pri zajtrajšom hlasovaní, pretože to nie je obsiahnuté v texte. Ďalšou otázkou zostáva aj otázka prístupu verejnosti, pokiaľ ide o informácie o obchodoch so zbraniami. To je momentálne ešte v rozpore v tom, ke, kde mimovládne organizácie a think tanky zatiaľ e, spolupracujú na nepriamo stanovenej báze. Chcela by som, aby sa táto problematika otvorila a bola transparentnejšia pre verejnosť v tom duchu, o kom sme tu hovorili. Ďakujem pekne, pani Klombekovi, pani predsednička. Teraz zostane slovo pán Fan Orden v mene ECR. Ďakujem pani predsednička. Ja blahoželám pani Jetemeky k tomuto uzneseniu, ktoré je veľmi pozitívnym hodnotením dôležitej témy. Samozrejme, zmluva o obchodovaní e, so zbraniami je presne toto. Obchodná zmluva a nie zmluva o zbrojení. Po mnohé roky som sa podielal na kampanii za zákaz e, mín uh, pozemných mín, ktoré majú obrovské eh, dôsledky. Využívajú to najmä teroristi a povstalci. Bola tu neustála snaha rozšíriť eh, rozsah eh, tejto zmluvy na ďalšie oblasti. Preto je dôležité, aby sme si uvedomili, že táto zmluva o obchodovaní so zbraniami má obmedzenú pôsobnosť a nezasahuje do práva národne rozhodovať o kontrolách svojich exportov zbraní na základe medzinárodne dohodnutých kritérií. Naša, tá, e, Spojené kráľovstvo má veľký zájem e, na tejto zmluve. Sme exportérom zbraní, takisto sme boli spoluautormi rezolúcie OSN z roku 2006, kde m, mm, bola výzva, aby sa vytvorila takáto medzinárodná zmluva o obchodovaní so zbraniami. Som rád, že táto, toto uznesenie e, nezmenšuje význam e, zbrojárskeho priemyslu v našich ekonomikách. My e, tu vstupujeme do dôležitých a citlivých oblastí národnej zachovanosti a je preto e, polutovanie hodné, že to uznesenie sa uberá smerom k nejakému európskemu federalistickému kompetenčnému vyjadreniu, kde sa uvádzajú len frázy, prečo by e, tam mala sa do toho zapájať nejaká delegácia EÚ okrem členských štátov a dôležité je, aby diplomatické úsilie sme vynakladali e, na to, aby krajiny ako Čína, Pakistan a Rusko sa prihlásili k čo najvyšším štandardom a aby sme uh, neplýtvali časom v harmonizovaní našich pozícií v Európe, ktoré sú aj tak veľmi podobné. Takže musíme sa zamerovať na zneužívanie. Príliš často my v demokracii e, sa e, naozaj často príliš kritizujeme sami a tí skutoční páchatelia naďalej veselo pokračujú. Ďakujem a teraz John Befton v mene EFD. Ďakujem, pani predsednička. E, najmä v Amerike a v Kanade e, bola veľká opozícia proti tejto zmluve o obchodovaní so zbraniami obchodovanie so zbraniami treba opraviť, ale sú tu veľké rozdiely vo verejnej mienke, pokiaľ ide o túto konkrétnu diskusiu. Mnohé domácnosti v Amerike e, majú doma zbranie a používajú to na športové alebo polovné účely. Napríklad v Spojenom kráľstve malo ľudí má strelné zbranie a tí, ktorí ich majú na nelegálne účely, tých asi nepresvedčí zavedenie nejakej novej legislatívy, aj keď samozrejme podporujem boj proti takémuto čiernemu trhu. Stanovenie jednotného európskeho stanoviska je veľký zásah do oblasti zahraničných vecí a narúša to práva tak NATO, ako aj národných vlád. EÚ takto robí subverzívnu kampaň proti verejnej mienke e, aj za Atlantikom. Ďakujem pekne pán Bafton a teraz pani Sabin Lusing za e, GUE NGL 1,5 minúty. Za posledné roky e, vzrastol medzinárodný obchod so zbraniami a krajiny EÚ môžu sa opäť tešiť z toho pochybného úspechu, že majú mm, vedúci podiel na tomto obchode. Mnohé exporty idú do krajín s takou pochybnou bilanciou v oblasti ľudských práv a ide to do krízových oblastí. Preto treba kompletne zakázať obchodovanie so zbraniami, najmä v konfliktných regiónoch. Súčasný stav rokovaní Ehm, je krokom správnym smerom. Treba dúfať, že v budúcnosti a toto tiež nebude len taký papierový tiger ako predchádzajúce dohody a preto po úspešnom ukončení treba e, konzekventne realizovať politické rozhodnutia. Konštruktívna spolupráca všetkých frakcií na tomto uznesení je dobrým znakom a veľmi sa z toho teším o to viac mi je ľúto, že sa nepodarilo do odseku 2 uznesenia, teda, že sa nepodarilo v odseku 2 e, zamedziť odseku na e, odchádzajúcemu na e, nejakú pozitívnu úlohu. Pracovné miesta v tomto odvetví v porovnaní s inými odvetami tam ide hlavne o profit tohto priemyselného odvetvia a pritom Eh, odzbrojenie a konverzia skôr príspeje k udržateľnému rastu. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Lezing. Ďalší rečníci. Najprv pán Lisek, 1,5 minúty. Ďakujem pekne pani predsedajúca, pani podpredsednička komisie. Ďakujem vám za to, že ste prišli medzi nás. Viem, že eh, nie je to ľahké zamerať sa na zmluvu o obchodovaní so zbráňami, keď sa všetci sústredia na majstrovstvá Európy vo futbale. Ale chcem zdôrazniť, že Európska únia je veľmi aktívna v bilaterálnych rozhovoroch o obchodovaní so zbraniami. Musíme o tom hovoriť, musíme sa tým zaoberať, ale musíme spolupracovať aj s inými krajinami, s USA, s Čínom, Čínou, s Ruskom. Obchodovanie so zbraniami, ako vieme, vždy bolo veľmi, bolo veľmi kontroverzné. EÚ vyrába zbranie, exportuje zbranie. Zbrojársky priemysel zamestnáva tisíce ľudí. E, rozpočt tie prostriedky na obranu sa znižujú, takže zbrojársky priemysel hľadá e, nové e, trhy. Pani Lusing správne povedala, že e, zbranie nesmú ísť do krajín, kde sú konflikty a tieto zbranie nesmú byť používané proti civilnému obyvateľstvu. Ďakujem. Ďakujem, pán Lísek. Mani, pani Maria Eleny Kopa. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Táto medzera v zákone, keďže tu nie je e, doteraz žiadna zmluva o obchodovaní so zbraniami, spôsobila mnoho ľudského utrpenia a zodpoveda to teda e, našej snahe podporovať ľudské práva, demokraciu a mier na celom svete, aby sme prijali takúto zmluvu. Takže Potrebujeme komplexnú zmluvu, ktorá upraví všetky aspekty obchodovania s tradičnými zbraniami, aj malými zbraniami a e, výbušninami. Je dôležité, aby postupy boli veľmi transparentné, pretože bez transparentnosti sa prakticky to nedá implementovať a nemôžeme tak postupovať proti korupcii, ktorá vzniká v obchodovaní so zbraniami. Návrh uznesenia, o ktorom hovoríme, pôvodne obsahoval pozitívne odkazy, ale EPP e, niečo, e, teda mm, vyškrtla a dúfame, že sa to prepracuje a že naozaj sa budeme zasadzovať za záväznú dohodu o obchodovaní so zbraniami a to je dôležité aj vzhľadom na konferenciu OSN na budúci mesiac aby toto bolo možné úspešne uzavrieť. Ďakujem pán Campbell na jednu minútu. Ďakujem. Mám tu dve otázky na baronku Ashton ako ministerku zahraničných vecí EÚ. Ja poprvé nechápam, čo je úloha EÚ v tejto zmluve OSN o obchodovaní so zbraniami. Je to veľmi vítaná zmluva, ktorú prijala medzivládna organizácia, teda OSN a 93 členských štátov a iba Zimbabwe hlasovalo proti. Takže národné štáty a OSN sa zhodli. A prečo teda potrebujeme nejakého nadnárodného e, porušiteľa ako EÚ, ktorý sa do toho zrazu montuje? Akú úlohu má EDA, Európska obranná agentúra, e, v tejto politike? EDA e je aspoň teda medzinárodná, nie nadnárodná organizácia, ale teda od roku 2009, keď ste menovali šéfa EDA až do januára 2012 boli dva roky. a Už ste ho navštívili, je to iba 15 minút od vašej kancelárie. Je to, iba, je to naozaj taká malá priorita pre vás? Ďakujem a následuje pán Kelam na minútu 30. Ďakujem pekne. E, ja by som sa chcel vyjadriť, že pani Hetemeky vypracovala vynikajúcu správu a súhlasím s pani Ešten, že je to teda najmenej upravený sektor e, hospodárstva. je ironické, že globálne exporty zbraní boli ušetrené ekonomické krízy, naopak prekvitajú. Členské štáty EÚ zodpovedajú za asi tretinu všetkých exportov zbraní asi z desiatich exportérov 6 je európskych. E, obchodovanie so zbraniami naďalej je výzvou nielen pre medzinárodný mier, ale aj demokraciu. A preto by našim ideálom mala byť právne záväzná komplexná zmluva o obchodovaní so zbraniami. EÚ má špeciálnu zodpovednosť za celkové zlepšenie situácie pretože ak e, my sa neujmeme vedenia a neukážeme odhodlanie a koordináciu, tak čo môžeme očakávať od ostatných? A preto vyzývame členské štáty, aby poskytli plnú podporu delegácii EÚ, ktorá sa bude podielať na budúcich rokovaniach. Tvorba pracovných miest je realitou, e, ktorú nemožno odsunúť na stranu, ale nemala by to byť výhovorka Eh, ak sa máme prihlásiť k nejakým eh, štandardom transparentnosti. Eh, jasné ustanovenia pravidelného výkazníctva pre všetky strany tejto zmluvy E, budú sa takisto zverejňovať príjemcovia vojenského zariadenia. To budú e, veľmi kľúčové prvky. Ďakujem. Ďakujem, pán Kelam. Pán Richard Howitt, na jednu minútu, nech sa páči. Áno, môj dnešný poli- posledný prejav k tejto téme. Za tú jednu minútu môžem povedať akurát toľko, že sme na Prahu historickej udalosti. Máme tu etický kódex k obchodovaniu so zbraniami, aby sa zabránilo nezodpovedným exportom tam, kde sa porušujú ľudské práva. A teraz sa snažíme mať globálny dohovor, predísť pol miliónu eh, obetí každoročne. Áno, musíme byť aj sebakritickí, mm, pokiaľ ide o nesprávne rozhodnutia z minulosti. Napríklad, ak sa eh, zbranie EU použili proti neozbrojeným protestujúcim v Líbii, Bahrajne a tak ďalej. EU by mala podporiť túto zmluvu, e, parlament by mal žiadať neustále právne záväznú zmluvu, my by sme mali mať našu jednohlasnú zmluvu, jednomyselnú zmluvu a dúfam, že môžem uh, tu poďakovať Robinovi Kukovi a Davidovi Milebendovi, bývalým britským ministrom zahraničných vecí, ktorí prispeli k tejto historickej, k tomuto historickému úspechu. Ďakujem a teraz Elena Bazesku na 1,5 minúty. Ďakujem. Správne zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri bezpečnosti, zabezpečení bezpečnosti, ale môžu aj viesť k násiliu a preto je dôležité, aby sme mali jasné úpravy o obchodovaniu o obchodovaní so zbraniami na medzinárodnej úrovni. Ja som teda nadnesla pozmeňovací návrh, kde som spomenula dôležité označovanie týchto zbraní. Mali by tu byť ďalšie opatrenia, aby sa dalo vystopovať to od výrobcu až po konečného užívateľa. A tento pozmeňovací návrh je teda v odseku 9 uznesenia. Prijatie právneho nástroja umožní, aby v tejto oblasti bola vyššia transparentnosť. No ale aby táto zmluva dosiahla svoje ciele, mali by v tom byť aj e, ustanovenie týkajúce sa mechanizmov e, zodpovednosti je potrebné zaberať, zaberať, zaoberať sa aj prevenciou a mm, potlačením nelegálneho obchodovania so zbraniami. V roku 2011 sa približne 1,4 miliardy eur vydalo na zbrania, to sú údaje e, z SIPRI a to predstavuje asi 2,5 celkového mm, hrubého HDP sveta. E, a správa Oxfamu ukazuje, že za posledných 12 rokov krajiny, ktoré, na ktoré bolo embargo, na to, napriek tomu dostali zbranie vo mm, hodnote viac ako 2 miliardy dolárov. Ďakujem pekne. Pán Janeš Pánova Garcia. Eh. Ďakujem pekne, pani predsednička, a blahoželám eh, pani Astonovej za jej slova a pani Jatemáky za jej správu moje stanovisko e, súhlasí so stanoviskom mojich e, kolegov Ana Gomez alebo Akondena Kopa a ďalších e, a preto ne, budem opakovať, len vyjadrím svoje uspokojenie s podporou tejto zmluvy, ktorá chce dať poriadok do obchodu, ktorý je mimo kontroly. Musíme zabezpečiť kontrolu a reguláciu a transparentnosť pri výrobe a predaj zbraní. Toto neznamená, že sme proti výrobe zbraní v konkrétnom štáte. E, môj štát e, má dôležitý zbrojársky priemysel, ale napriek tomu e, máme tu ďalšie protirečenia. Napríklad, že minister, ktorý bol vysoký vedúci predstaviteľ v fabriky, ktorá vyrábala rakety a pozemné miny, je teraz človek, ktorý je za to zodpovedný. Toto je rozpor voči tomu, ak sa má e, zaviesť táto vysoká transparentnosť e, voči medzinárodnému e, spoločenstvu, musíme takto vystupovať a hovoriť jedným hlasom, nie každý izolovane. Arlak. Ďakujem, pán Pino Arlaki. Mr. President, the international community Pán predseda, medzinárodné spoločenstvo venuje e, veľa času o e, riešení otázok e, zbraní hromadného ničenia, ktoré majú malú šancu využiť a v štátoch sa bojuje a vojny sú rizika a hrozbou a zároveň konvenčné zbranie a malé zbranie zabíjajú desiatky tisíc ľudí každý rok a tieto veci sa nespomínajú, takže táto dohoda o mm, obchode so zbraňami e, je na mieste a sociálni demokrati e, ľutujú, že EÚ naďalej predáva e, veľké množstva zbraní diktatorským štátom, ktorých používajú na potlačanie ľudí a mm, konvenčné zbranie a malé zbranie, ktoré e, často tieto štáty predávajú, e, sú materiálnym nástrojom e, najhorších zločinov a tieto sa používajú hromadne v Egypte, v Tunisku, Libii proti pokojným demonstrantom. Takže taký nástroj, ako je táto zmluva, ktorý má vyriešiť tento nepriateľný paradox, tento nástroj my privítame. Ďakujem, nevidím pána Mauro Nikolasa, takže hneď ideme na spontánnu rozpravu KSDI. A chcem dať slovo pani Veronik Matie. Merci, madame la présidente. Ďakujem. Ďakujem. Európska únia eh, ešte neratifikovala tieto zmluvy. Podobne v, v sme tu prijali uplatne článku 10 e, protokol OSN ohľadne boja proti terorizmu. Čo sa týkalo obchodovania so zbraniami, Únia sa vždy angažovala v boji proti nelegálnemu obchodovaniu so zbraniami napriek tomu aktivity v tomto sektore sú v rukách malých a stredných podnikov, ktoré sú vo všelijakých logistických a administratívnych kontraktoch. E, tretie krajiny sa tiež angažujú e, v lepšom e, uplatňovaní týchto pravidiel bezpečnosti mimo pre svojich občanov. Ak ešte viacej obmedzíme tie dobré krajiny, tak to nepomôže situácii vo svete. Ďakujem, pán Zemke. Otóż bardzo chciałem podziękować Chcem sa veľmi poďakovať eh, pani predsedničke a ja odsudzujem tú otázku, že EU sa tu aktívne zúčastňuje eh, na mm, príprave tej zmluvy. Ja ju hodnotím ako veľmi pozitívne a potrebujeme mm, globálnu zmluvu v tejto veľmi eh, dôležitej oblasti. Chcem však jednu vec zdôrazniť. Musíme si presne posúdiť, akú povahu a aký rozmer má mať táto zmluva. E, Nede tu len o vývozy a dovozy zbraní. Musíme podľa mňa sa viac sústreďovať na e, spätný vývoz. Pretože veľmi často je to tak, že takýmito trikmi a nástrojmi sa takéto pravidla dajú obchádzať a preto musíme e, technickú modernizáciu zabezpečiť. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Aj keď oceňujem úsilie Európskej e, únie o reguláciu obchodu s zbraňami a hľadanie účinnejších kontrolných mechanizmov pre tranzit a predaj zbraní, nazdávam sa, že by sme sa možno mohli pokúsiť o nastolenie sofistikovanejšieho mechanizmu distribúcie nových zbraní a zbraňových systémov

Eh, ich využívania. ďakujem za pozornosť. Eh, ďakujem, Äh, die jüngste Aufregung über die Lieferung. Ďakujem, pani predsednička. Um, posledné äh, rozpory o äh, dodávkach nemeckých ponoriek Izraelu je čudné, pretože Berlín už dlhodobo je podporným dodavateľom ponoriek a vidíme, že ähm, Izrael si nenechá diktovať, ako má prezbrojovať a ako si zabezpečiť dodávky zbraní. Samozrejme sú tu hlasy, ktorí žiadajú absolútny zákaz vývozu zbraní páni, ale um, tieto nie sú účelné, pretože um, práve pri um, obchode s zbraniami existuje obrovský čierny uh, trh. Eh, konferencia OSN o um, tejto dohode o kontrole zbraní uh, môže byť uh, užitočná um, pri použití systému embargo uh, na uh, vývoz zbraní. A preto si myslím, že musíme tu silnejšie postupovať um, miesto uh,

Ďakujem, pán Mikolášik. Teraz dám slovo vysokej predstaviteľke na jej záverečné vyjadrenie. Uh, Vážená pani predsednička, ďakujem všetkým poslancom a poslankyňam za pripomienky. Je veľmi dôležité, že máme takúto príležitosť vymieňať si názory s Európskym parlamentom práve v oblasti takýchto dôležitých tém, ako je napríklad zmluva o obchode s zbraniami. A ja veľmi oceňujem takúto podporu Európskeho parlamentu vo vzťahu k tým prípravným fázam eh, stretnutia a konferencie, ktorá sa bude konať. Chcel by, som, chcel by som vás uistiť, že nerobíme rozdiely medzi zodpovednosťou, ktoré majú členské štáty a zodpovednosťou, ktorú máme my. Ale iste ste si uvedomili, že ide tu predovšetkým o zmluvu o obchode s zbraniami a v oblasti bezpečnosti a zahraničného obchodu musíme urobiť všetko to, aby sme skutočne eh, boli v súlade s tým, čo robia na členské štáty. Ja by som takisto chcela povedať, a to už hovorím opakovane, že treba posilniť spoluprácu medzi 27 členskými štátmi, aby sme lepšie spolupracovali, pretože týmto môžeme dodatočne posilniť túto oblasť, predovšetkým, ak hovoríme o takých otázkach ako táto, ktorá je taká veľmi dôležitá, ale myslím, že to bude skutočne veľmi ťažké pre nás, aby sme dosiahli naše ciele, takže spolupracujeme s našimi členskými štátmi, aby sme dosiahli naše ciele. Európska agentúra pre obranu má zodpovednosť na to, aby spolupracovala s členskými štátmi. Ja sa stretávam s jej predstaviteľmi pri viacerých príležitostiach. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, ctení kolegovia a kolegyne. Týmto je rozpráva k tomuto bodu programu uzatvorená a zajtra budeme hlasovať o návrhu uznesenia a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. Ide o najnovší vývoj v Blízkom východe, vrátanie situácie v Sýrii.